Herr President, Liebe Kolleginnen und Kolegyne, kolegovia, zaujmite prosím miesta, weil wir lebo bezprostredne a okamžite Chceme začať s hlasovaním. Mr. Enna. Mr. Enna. Pán Enna.